Eh, Je to záležitosť, ktorá sa týka situácie v Sýrii. Pôvodne to bolo naplánované tak, aby som prišla podpredsednička komisie a vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku. A teraz eh, som informovaný, že v jej neprítomnosti tu bude pani ministerka pani Rejkton, ktorá pred, predloží túto tému snemovne, ako iste viete. Toto už bolo spomenuté na jednotlivých skupinách. Neuplatní sa ani postup spontánnej diskusie a Takisto sa nebude uplatňovať modrá karta. Ja by som chcel v prvom rade dať teda slovo pani ministerke Creighton. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, vážené poslankyňa poslanci Európskeho parlamentu. Rada by som vás informovala menom vysokej predstaviteľky podpredsedničky komisie pani Ashton o tom, ako Európska únia hodnotí situáciu v Sýrii. Som si istá, že všetci, ktorí sme tu, sa zhodneme na tom, že politické riešenie e, skutočne e, bolestného a dvojročného konfliktu v Sýrii ešte stále nie je na dohľad. A politický proces, e, ktorý podporuje Európska únia a medzinárodné spoločenstvo, zatiaľ žiaľ nepriniesol dostatočné výsledky na druhej strane nie sú ani známky, že by sadistický režim mm, sa dostal ďalej. E, prezident Assad e, nedávno nepriateľnej reči identifikoval mnoho z našich e, spojencov ako svojich odporcov, vrátane Rahimiho. Z našej strany oficiálne vyhlásenia zostávajú dvojzmyselné, teda pre Asada v politickej budúcnosti Sýrie neestuje miesto. Európska únia spolupracuje so všetkými svojimi partnermi na bilaterálnej, multilaterálnej aj medziinstitucionálnej úrovni a snaží sa riešiť e, celé spektrum naliehavých otázok. Politické diskusie prebiehajú a nie je potrebné spoliehať sa len na každodennú diplomáciu v Bruseli a v ostatných hlavných mestách najnovšie vyjadrenie e, najvyššej predstaviteľky k Asadovému príhovoru. E, bolo nedávno zverejnené a závery rady takisto obsahujú zhrnutie nášho prístupu k sírskej tragédii. Nesmieme tiež zabúdať na e, rozsah sankcií pre režim a takisto, takisto uznanie koaličných, revolučných a opozičných síl, ktorých považujeme za legitimných zástupcov záujmov sírskeho ľudu A takisto e, sme vyjadrili podporu pre uznesenia UNHCR. Je potrebné vytvárať e, ďalší tlak na režim. E, OSN vytvára ďalej, alebo teda podporuje pána Brahimiho, jeho návrh na reálne riešenie mu získal veľkú podporu a my dúfame, že na medzinárodnom fóre sa dostávame čoraz bližšie ku kompromisu a, a chceli by sme prispieť v budúcnosti Sýrie. E, sledujeme správu pána Brahimio, ktorú bude prezentovať 29. januára pred Bezpečnostnou radou OSN. E, on síce nemohol prísť v januári na um, Radu pre zahraničné záležitosti, ale pozvali sme ho na nasledovné zasadnutie. Sýrske obyvateľstvo čelí mnohým problémom. Od obrovského prílevu utečencov. Stá tisíce e, sírčanov utekajú do okolitých krajín. Milióny sírčanov boli vykorenené a, a e, musíme zohľadňovať možné scenáre prípadného boja, masového boja režimu proti svojim občanom. A preto treba podporovať opozíciu všetkými možnými spôsobmi a treba um, chrániť civilné obyvateľstvo. Toto budú veci, ktorým sa bude venovať práve nasledujúca rada pre zahraničné záležitosti, ktorá sa bude konať 31. januára. Finančná pomoc je len časťou riešenia, ale pomáha zmierniť niektoré z týchto problémov. Od minulého roka Európsky parlament e, e, schválil pomoc a Európska únia od odtedy zdvojnásobila svoju pomoc pre Sýriu a dnes e, je to viac ako 500 miliónov eur z ktorých viac ako 350 miliónov je vo humanitárnej pomoci. Toto, je, toto sú peniaze, ktoré idú na dlhodobú podporu utečencov, sírskych mladých a opozičných e, predstaviteľov. E, Európska únia tiež financuje aktivity ako napríklad program regionálnej ochrany a, a podporujeme budovanie odolnosti utečencov zo Sýrie a takisto kapacít okolitých krajín na ich príjmanie. Je určite treba robiť viac a je treba zlepšovať e, spôsob dodávky tejto pomoci, tak aby podmienky, v ktorých sa nachádzajú utečenci aj vnútorne e, vysídlení ľudia by, teda tieto podmienky by sa zlepšovali. Naša snaha sa tiež orientuje na prípravu na následnú situáciu a tu navrhujeme finančnú podporu pre, pre politický prechod ako ekonomickú obnovu mm, a podporu obyvateľstva a politického systému, ktorý bude voči svojim obyvateľom zodpovedný. Tiež e, chceme sa pripraviť na prípadné použitie chemických zbraní v súčasnosti. Táto hrozba je skôr cezhraničná a tu spolupracujeme so, so, e, so susednými krajinami Sýrie, Jordánskom a Tureckom vo všetkých našich finančných zásahoch Európska únia využíva prístup založený na štyroch e, elementoch. V prvom rade podpora multilaterálnych inštitúcií, napríklad e, OSN a mimovládnych organizácií. Ďalej e, organizácie občianskej spoločnosti, kde je potrebné podporovať miestnych obyvateľov, miestnu občianskú spoločnosť a jej organizácie. Ako iste viete, Vo fóre OSN e, Európska únia momentálne predseda. Na okrúhlom stole, kde sa riešia problémy Sýrie. A tam sa snažíme presadiť analýzu nedostatkov v našom prístupe. A takisto komunikujeme s generálnym sekretárom OSN Banky Munom. Teda na jednej strane pracujeme na politickom riešení, na druhom na druhej strane nestrácame z ohľadu ani eh, ľudskú dimenziu tohto, tejto katastrofy v Sýrii. Eh, tento konflikt zatiaľ priniesol 60 tisíc mŕtvych, 2,5 milióna vnútorne vysídlených osôb a 500 tisíc utečencov. Tieto čísla na nešťastie stúpajú práve teraz a komisárka Georgieva vám neskôr povie, že, mm, alebo teda potvrdí, že pracujeme každý deň na zmierňovaní utrpenia sírskych občanov. Ale všetci e, sa zhodneme na tom, že táto tragédia nesmie pokračovať a treba tomu zabrániť maximálnym vypetím síl. Je potrebné pripraviť plán podpory pre opozíciu, ale táto možnosť naráža na, e, na prebiehajúci konflikt Napriek všetkým problémom, pochybnostiam a nedostatkom musíme naďalej s hododlaním napredovať v stav, nastavenom kurze. Treba podporovať snahy pána Brahimiho a podporovať opozíciu a neustále apelovať na e, sírske špičky, aby prestali e, uplatňovať násilie proti vlastným občanom. Ďakujem veľmi pekne, pani ministerka, hovorí predsedajúci. Teraz by sme e, sa venovali diskusii ktoré vystúpia v prvom rade zástupca jednotlivých parlamentných zoskupení. V prvom rade dostane na 5 minút slovo EPP, za EPP prostredníctvom pána Salafranku. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci, vážená pani komisárka, vážená pani ministerka. Situácia v súčasnosti prekročila všetky hranice. Na univerzite v Alepe prebieha E, prebiehajú štúdie, e, v dôsledku ktorých sa teda e, prišlo na to, že zhruba 60 tisíc ľudí doteraz zahynulo v tomto konflikte, čo spomenula aj pani ministerka, ktorá zrejme citovala tieto čísla. A toto sú údaje skutočne plné. Hovorí sa tiež o 500 tisícoch utečencov, ktorí sa nachádzajú v, v susedských krajinách a o 2,5 miliónoch vnútorne vysídlených ľudí to sú ľudia, ktorí v podstate stratili svoje obydlie a toto sú čísla absolútne nepriateľné. Hovorilo sa, že Asad bude len otázkou času, že e, v podstate padne a s týmto sme počítali, ale teraz e, to vyzerá tak, že e, napríklad Rusko sa stavia k situácii troška chimericky a zrieka sa svoj, svojho mandátu na Bezpečnostnej rade v tejto konkrétnej otázke. Generálny tajomník OSN e, spolu s e, Arabskou ligou sa stretli s rôznymi zástupcami, napríklad aj Ruska, aj Spojených štátov. A, a hoci tam boli aj zástupcov Európskej únie, e, nedošlo k dôslednej komunikácii a záznamy z týchto rozhovorov vám um, nevysvetľujú, prečo sú na Bezpečnostnej rade e, členovia, ktorí sú neochotní riešiť túto situáciu. A pán Brahimi napríklad v Egypte e, hovoril, že situácia nie je len zlá, ale e, pokiaľ tento konflikt bude bude pokračovať ešte rok, tak e, bude zabitých ďalších 100 tisíc ľudí k tým 60 tisícom, ktorí už sú, ktorí už zahynuli. Takže situácia e, v Sýrii sa zmení na úplné peklo. Jednoducho, ak doteraz tí ľudia nežili v pekle, tak e, odteraz sa do ňa dostanú. A tu medzinárodné spoločenstvo sa tvári, ako by sa tu dialo síce niečo tragické, ale tvári sa zároveň, ako by tento konflikt nepresahoval hranice Sýrie. A, a pritom je to konflikt, ktorý ovplyvňuje celý región, pretože pokiaľ sírsky režim začne používať chemické zbranie, tak, e, tak to môže rozhodne presiahnuť hranice samotnej Sýrie. Je otázka, či Asad e, či sa Asadovi podarí rozdrviť opozíciu tak ako sa o to snaží, alebo či sa opozícia skoordinuje, zorganizuje a či to spôsobí pád režimu. No, uvidíme v budúcnosti, ale ja si myslím, že e, medzinárodné spoločenstvo musí e, prijať rozhodnutie. My sme včera napríklad e, si vypočuli veľmi zaujímavé správy z Mali, to je konflikt, ktorý tiež môže mať veľmi negatívny dopad a medzinárodné spoločenstvo bolo schopné v tejto otázke prijať rozhodnutia a aj v eh, tomto hemicykli. V tejto eh, sále sme už aj v minulosti eh, hovorili o rôznych iniciatívach. Tentokrát sme rokovali o francúzskom zásahu a o možnosti vytvorenia bezletovej zóny. A k tomuto napríklad existuje aj na Bezpečnostnej rade OSN určitá jednomyselnosť, ale podobne jednoznačne by sme mali postupovať aj v otázke Sýrie. A preto, pán predsedajúci, te, mm, netreba zabúdať na to, že situácia je hrozná, ale je hrozná najmä humanita- z humanitárneho hľadiska. Pani Georgieva sa vyjadrila v tomto zmysle, ale mm, nezavádzajme sa. Európske občania neočakávajú len to, že Európska únia zareaguje veľmi jednoznačne na e, tento vážny vojnový konflikt. My musíme ukázať, že e, dokážeme tento E, tento krvavý kúpel zastaviť opatreniami, ktoré budú, budú funkčné, budú reálne, pretože je to, je to situácia, ktorá je zahambujúca pre nás. Sú to okolnosti, ktoré jednoducho pripúšťame našou nečinnosťou a e, to nečinnosťou tak Európskej únie, ako aj celého medzinárodného spoločenstva. Je to skutočne e, situácia, v ktorej trpia milióny ľudí a to si nemôžeme dovoliť. Ďakujem veľmi pekne, pokračuje predsedajúci. Teraz menom kolegov socialistov na 3 minúty dostáva pa, e, slovo pani Veronique de Kaiser. E, Ďakujem pekne e, pani ministerke za to, že prišla nahradiť madame Eštonovu. Určite to nie je ľahké, ako na úvod je to určite obdivuhodné. Nie je to ľahké, pretože tá téma nie je ľahká. A navežem na to, čo povedal e, môj predrečník. My ako Európania máme dnes nutne potrebu mať jasnú bilanciu tohto diplomatického riešenia a reálnu analýzu toho, čo sa deje v teréne. Podporovali sme a podporujeme naďalej stanovisko Európskej únie. To znamená, e, musíme zvážiť e, kontext a prostredie. A vychádzame z hypotézy, že so sankciami e, čas bude hrať pre nás, že vaša sa vzdá, odíde. Nie je to isté, nie je to isté, či ten čas naozaj hrá v náš prospech. Ak si spravíme teraz takú bilanciu, e, to diplomatických riešení, hovorili sme o miliónoch utečencoch. Keď vidíte počet mŕtvych, keď vidíme krvavé atentáty na univerzite v Alepe, atentát teroristického typu, ktorý ani nevieme, či je zo strany režimu a či to na štýl al keď vidíme, e, že Rusi sú vnútri Sýrie, že bránia a e, Iráncov vidíme, čo robí Katar, čo robí Saudská Arábia E, vidíme, že títo ľudia sú priamo v Sýrii a tá situácia je absolútne nezvládnutelná. Kladieme si naozaj otázku, či naozaj čas hrá v náš prospech, alebo či hrá proti nám. A keď vidím návrhy v e, Vramiho, špeciálneho zástupcu, e, ten plán, ktorý tu je s dočasnou vládou, ja si nevnímam, že by došlo nejakej zmene, čo sa týka diplomatickej scény. A keď si pozeráme obrázky, tak kladieme si otázky, je to oslobodenská armáda, nie sú to mladí Syrici, ktorí nebola dobrá tá sloboda, alebo sú to salafisti, ktorí sa tam infiltrovali. Nevieme, čo sa deje. Čiže potrebujeme analýzu toho, čo sa deje v teréne a potrebujeme mať aj plán B nemám veľa času, ale poviem toľko len ďakujem pani Žoževa za to, že čo ste spravili, spravili ste všetko, čo vo vašich silách a my, Európania, musíme spraviť niečo preto, aby s týmito aktivitami sa dalo pokračovať, aby humanitárna pomoc mohla ďalej pokračovať. Jednoducho musíme mať možnosť pokračovať s humanitárnou pomocou. A mám jednoduchú otázku, okrem tej bilancie je tu iniciatíva viacerých krajín Eh, Sýriu dať na, mm, na súd. Európska únia ako taká, mm, čo si o tom myslíme? Tu nám chýba strategická vízia a pre všetkým kritická analýza toho, čo prinieslo diplomatické riešenie doteraz. Ďakujem. Ďakujem, Veronika. A v mene liberálov na dve minúty Pán Šalke, e, vážený pán predseda, pani ministerka, kolegovia, je nám ľúto, že táto diskusia e, o hroznej situácii v Sýrii nebola možná s vysokou predstaviteľkou, keď sa rozhodla e, včera prísť do parlamentu po dvoch mesiacoch, ale dôležitejší je dopad EÚ a v svete momentálne v Kosove. je To krajina, ktorá nám pripomína, ako dlho môžu trvať e, škody po konflikte, po občanskej vojne v Juhoslávii. Nám takisto v Európe trvalo dlho, kým sme zareagovali. A zdá sa, že sa to opakuje a je to trapné pre nás všetkých. Už dva roky situácia v Sýrii sa preťahuje bez toho, aby medzinárodné spoločenstvo konalo vrátanie EÚ. E, je to hamba e, aj pre tých, aj vzhľadom na tých tisícky ľudí, ktorí zahynuli Eh, keď eh, boli prírodné katastrofy, eh, prišla zima humanitárna kríza sa môže stať zbraňou v rukách Asada, keď nezačneme konať OSN, Spojené štáty či Rusko sa stretli, aby prediskutovali situáciu opäť raz v Sýrii. Hlavným bodom je to, že žiadny výsledok nebol dosiahnutý, tak ako to bolo e, v prípade všetkých rokovaní s Ruskom o Sýrii. E, prekvapujúce je chýbanie EÚ. Kde sme boli? My. Aspoň teraz sa pustíme do iniciatívy pre e, uznesenie OSN bol by to nekontroverzné v porovnaní s diskusiami o politických diskusiách a mohlo by to pomôcť, eh, pomôcť ľuďom dať im prístup k liekom a potravinám. Druhá otázka znie, prečo Švedsko je jediným členským štátom EU, ktorý nie je za to, aby eh, Assad išiel eh, na, na, ICC, na súd. Musíme obhajovať Syrícov, ktorí sú hladní, je im zima a sú medzi dvoma kameňmi, z ktorých na nich tlačia z oboch strán. Musíme zabrániť humanitárnej katastrofe a e, nekonáme to, ako by sme mali. Ďakujem pekne, pani Šalke. V mene zelených 3 minúty vystúpi kolegyňa Ellen Slaughter. Ďakujem pekne. Pán predseda, naposledy, keď sme hovorili o Sýrii, to bolo 12. decembra, hovorili sme o e, katastrofickej situácie. Teraz o dva mesiace neskôr, či o mesiac neskôr, žiaľ, e, sa splnili e, tie najhrozivejšie scenáre. Nemôžeme jednoducho stať E, na našom stanovisku, pretože to povedie k ďalšiemu krvi prelievaniu. Musíme zmeniť našu taktiku, zmeniť náš postup. Pre všetkým, čo sa týka humanitárnej pomoci, je to veľmi dôležité, pretože predstavujeme 53 humanitárnej pomoci, ale humanitárna pomoc e, sa rozdeľuje zlým spôsobom. Chyba tu koordinácia medzi Európo, európskymi poskytovateľmi. E, poskytujeme veľké percento, ale máme problém s distribúciou tejto humanitárnej pomoci E, väčšina ide cez e, sírisky e, červený kríž, ktorý je pod vplyvom režimu, keďže režim systematicky ničí, útočí na pekárne. Ako môže takýto režim zabezpečiť nestrannú a korektnú distribúciu humanitárnej pomoci? Boli sme kritizovaní a zo strany obyvateľstva, že nedostáva našu humanitárnu pomoc. Najbližšie dva dni ja očakávam, že Európska únia zváži možnosť efektívneho rozdávania humanitárnej pomoci. Teraz téme utečencov. Je to problém, o, ktorej sme hovorili už, o ktorom sme hovorili už 12. decembra. Ak ste utečencom zo Sýrie a chcete ísť do Európu, Európy, musíte ísť cez Musíte si kúpiť pás, nemôžete legálne vstúpiť do Európy ako Syričan so sírským pasom, nemôžete žiadať ani o dočasnú ochranu. Human Rights Watch upozornili na to, že je to akási lotéria, lotéria medzinárodnej ochrany pre bohaté rodiny. Tie bohaté si môžu zabezpečiť takúto ochranu, môžu si ju kúpiť existuje rodina, ktorá si kúpila falošné dokumenty v Turecku a vyplatila nejakých 50 tisíc eur. Takže kedy zavedieme nejaký plán dočasného uchýlenia sa pre takýchto utečencov. Je to, je to nutné, je veľmi nutné, aby sme konali a to rýchlo. Ja si nemyslím, že môžeme pretrvávať na našom postupe, pretože e, zbranie tam prichádzajú z rôznych štátov Perského zálivu. Je tu riziko, že určité skupiny budú ovplyvnené islamistami Takže naozaj sme sa dostali do veľmi paradoxnej situácie a ja očakávam, že 31. januára rada túto záležitosť preskúma a príjme rozhodnutie. Náš súčasný postup je protichodný. ešte posledný, a ide proti nám. ešte posledná vec, musíme sledovať, čo sa deje v Turecku. A v rokovaniach, ktoré vedie PKK, je to veľmi citlivá záležitosť. Európska únia musí zabezpečiť úspech mohli by sme tu vyvolať rozhodný domino efekt a očakávam, že Európska únia sa zapojí. Ďakujem, Ellen. Na dve minúty dostáva slovo pán Tanok. Sírsky konflikt už prebieha dva roky a toľko mŕtvych a tak málo sa dosiahlo v k snahe dosiahnutiu mieru. Len včera e, zomrelo 87 ľudí e, pri útoku na univerzite. Je to niečo, čo nám pripomína situáciu. Každá strana obvinuje tú druhu. O tejto vojne je veľmi dôležité povedať to, že obe strany sa teraz obvinujú od e, zvraždenia a treba si dať veľký pozor, keď budeme chváliť opozičné strany, predovšetkým extrémnych žihadistov. Je veľmi dôležité, aby e, sme, e, aby Asad odišiel z úradu čo najskôr a hádže bomby na svoje obyvateľstvo, čo je vojnový zločin a priamo či nepriamo je zodpovedný za smrť asi 60 tisíc ľudí. Vieme, že e, sa tam mobilizujú bojovníci, proti vláde a akákoľvek uznesenie, ktoré by umožnil takýto postup, je pre Západ nepriateľný a preto musíme trvať na ďalšom tlaku, ktorý máme, aby tento konflikt sa ukončil. Určite by bolo dobré, ak by Čína a Rusko, ktoré naďalej e, e, podporujú režim v Damašku a blokujú rezolúcie OSN a majú vlastné medzinárodné postavenie v tejto situácii a zneužívajú svoje privilegium Bezpečnostnej rady OSN. Je potrebné spraviť niečo preto, aby sa dostali, postavili postavili na stranu EÚ a Spojených štátov. Rusko e, je rozhodnuté, podobne ako Spojené štáty, aby sa tento konflikt ukončil, ale musíme žiadať od Rusov aj činy, nielen slova. Myslím si, že je dôležité mať mierový plán a prechodnú vládu sírskému obyvateľstvu a pre všetkým menšinám ako kresťanom, ktorí sú medzi dvoma, e, dvoma stranami, ktoré bojujú proti sebe, aby sme ich oslobodili od e, nátlaku a vojenských útokov. A teraz, teraz dostane slovo pán Belder. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. V roku 2013 e, hovoríme o realpolitik. Teda máme tu dve možnosti, z ktorých si môžeme zvoliť. V prvom rade buď všetky vojenské prostriedky budú nasadené na to, aby Eh, Bashar al-Assad odišiel, alebo bol odídený zo svojej funkcie v Sýrii. Táto možnosť však eh, zahrňa pokračovanie občianskej eh, vojny, ďalšiu likvidáciu sírskej infraštruktúry a humanitárnu katastrofu skutočne neuveriteľného rozsahu. A tu nám podávajú dôkazy samotní sírčania. Nehovoriac o tom, že to spôsobí obrovský tlak na susedné krajiny. Alebo druhá možnosť, e, ukončeniu sírskej občianskej vojny budeme venovať maximálnu prioritu. A tieto dve možnosti znamenajú, že treba pokračovať v politickom dialogu so sírskym režimom a e, tu e, sa musí zapojiť do týchto diskusí aj Európska rada. A je potrebné podľa môjho názoru prepojiť vnútrozemskú, teda vnútornú sírskú opozíciu s jej kolegami opozíciou v zahraničí. Tu treba napríklad Eh, hovoriť aj s pánom Husaláhom a neviem, či rada eh, sa s ním snažila kontaktovať. Jednoducho treba už teraz budovať eh, mierovú Sýriu v budúcnosti. My si myslíme, že balkanizácia Sýrie nie je správnou možnosťou a toto je obrovská otázka tejto európskej realpolitik a som veľmi rád, že diskusia sa momentálne uh, točí okolo mm, transparentnosti, ale som trocha skeptický. Ďakujem veľmi pekne. Pán Belder, teraz dostane na dve minúty uh, slovo pani Marisa Matias za skupinu uh, GUE NGL. Ďakujem pekne, pani ministerka, pán predseda. Tento týždeň sme počuli z OSN, že v Sýrii by tento rok mohlo zahynúť 100 tisíc ľudí a sú tu 100 tisíce ľudí, ktorí sú utečencami a ešte ich bude stále viac v budúcnosti, takže situácia je skutočne dramatická. A to nie je iba varovanie, je to aj znak toho, že medzinárodné spoločenstvo zlyhalo, že Spojené národy takisto zlyhali, že takisto zlyhalo aj NATO a že zlyhala aj Európska únia ako politická organizácia. Situácia v Sýrii sa zhoršuje a zhoršuje sa stále viac. Sú tu tisíce nevinných civilistov a ľudí, ktorí zomierajú na základe tohto brutálneho, nedemokratického režimu Alašada a jeho rodiny. Ale s touto rodinou a s týmto režimom veľa politikov v minulosti dobre spolupracovali, takže Vzdialená je arabská jar, vzdialené sú všetky povstania, povstania arabskej jary. Tieto podporovali v minulosti skupiny, ktoré mali sotva niečo spoločné s demokraciou alebo s ľudskými právami. Momentálne je Sýria celá zakrvavená a my ako medzinárodné inštitúcie musíme niečo urobiť, musíme, musíme niečo konečne v tejto oblasti urobiť Musíme urobiť niečo v prospech obyvateľstva tejto krajiny. Vojna musí konečne prestať. My vieme, že situácia v Sýrii je dôležitá pre všetkých, ale nadovšetko je dôležitá pre obyvateľov tejto krajiny. V Blízkom východe musíme konečne začať demokratizačnú politiku a nemôžeme robiť takú politiku, kde sa budeme oberať e, iba e, smerom k oportunizmu v rámci arabského sveta. Takýmto spôsobom sa problémy nevyriešia. Práve naopak, týmto sa tieto problémy ešte zhoršia a týmto sa humanitárna katastrofa iba zhorší. A teraz na minútu a pol dostane slovo kolega Filip Kles v mene nezaradených. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Čoraz viac sa ukazuje, že eufória v parlamente týkajúca sa tej eh, tzv. arabskej jary nebola celkom eh, korektná. Táto dá sa hovoriť až o naivnosti E, táto naivnosť spôsobila isté zaslepenie a teraz e, musíme konštatovať, že e, jeden sekulárny diktátor je nahradený ešte horšou diktatúrou, islamistickou diktatúrou podľa šárie. Toto je konkrétny príklad Egyptu. Ja si myslím, že Egypt je asi najlepším príkladom takéhoto niečoho. Je to skutočne prekvapujúce pre tých, ktorí sa rozhodli, že Eh, Európska únia dá 5 miliard eur tomuto režimu muslimského bratstva. No aj v Sýrii sa takýto scenár pravdepodobne eh, uplatní, rovnako ako v Egypte. Ja by som to chcel zdôrazniť, že tie hrôz, eh, hrôziplné činy Asadovho režimu treba, za, treba zavrhnúť, pretože sú zavrhnutia hodné, treba sa vyhnúť tomu, ale treba sa vyhnúť tomu, aby Al-Qaida alebo skupiny, ktoré s ňou sú, súvisia, získali nejakú podporu v Sýrii. Asadov režim mm, už nemá e, monopol na e, hrôzostrašnosti, pretože dá sa povedať, že aj opoziční lídry sa zúčastňujú na porušovanie ľudských práv e, vo všetkých smeroch, takže je veľmi dôležité, aby sme to v Európe pri rozhodovaní zohľadnili. Ďakujem veľmi pekne, pán Klejs. A týmto vyjadrením sme uzavreli časť e, diskusie, kde vystúpili zástupcov jednotlivých politických skupín a e, pristúpime k záverečnej fáze našej rozpravy k tomuto bodu. A tu by som chcel udeliť slovo najmä pani komisárke Georgieve, ktorej e, po, položili niekoľkí kolegovia otázky a poďakovali jej za vynikajúce zvládnutie tohto problému. Takisto dostane slovo pani ministerka Creighton, ktorá bude reagovať v mene mm, podpredsedničky komisie a vysokej predstaviteľky pani Ešten no, no, bude teda reagovať na tie vyjadrenia, ktoré odzneli a v prvom rade dostane slovo pani Georgieva. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Dovolte mi úvodom začať tým, že by som pokázala na stav humanitárnej krízy. Zdá sa, že sa to celé zhoršuje a to najhoršie nás pravdepodobne ešte iba čaká. Za ostatné týždne sme videli značné zhoršenie podmienok v Sýrii, pretože tu boli tri faktory, ktoré spolu pôsobili. Zintenzívnili sa boje, po druhé, hospodárske podmienky sú v súčasnosti absolútne katastrofálne a po tretie, zima bohužiaľ tento rok je skutočne krutá a má to vplyv aj na životy ľudí. Pokiaľ ide o tie boje, tieto boje nielen, že sa zintenzívnili, ale páchajú sa tu skutočne neľudské činy a Asadov režim má na tom na, najväčšiu vínu, ale sú tu takisto neludské činy, ktoré vykonáva aj druhá strana. A toto zhoršuje aj podmienky dodávania humanitárnej pomoci. Po druhé, čo v súčasnosti najviac dolieha na ľudí, sú také faktory ako napríklad navýšenie cien palív, ako aj potravín. Je to aj nedostatok potravín. Momentálne tu máme e, v miestach ako Alepo, Iglip, dokonca aj hladomor. Takže v rámci týchto podmienok Robíme to, čo sa dá na to, aby sme pomohli ľuďom a chcela by som sa vyjadriť k tým pripomienkám, ktoré spomínala pani Flötre, že akým spôsobom vlastne fungujeme na humanitárna pomoc v Sýrii za Európsku úniu. Od samého začiatku tejto krízy, od tých prvých dní vlastne sme tam participovali trojakým spôsobom ako hlavný donor, ktorý, má, ktorý zastúpený priamo v teréne, kde sme obhajovali ľudské práva prostredníctvom sírskeho humanitárneho fóra, ktoré sa, ktoré sa už stretlo 7 krát a vrátane spolupráce s opozíciou bojujeme predovšetkým na, o to, aby sa dodržiavali práva humanitárnej pomoci. A takýmto spôsobom aspoň nezomierajú ľudia v dôsledku toho, že by sa nevedelo o tomto práve, o týchto medzinárodných právach. A vzhľadom na týmto, tento spôsob, akým sme tam zaangažovaní, sa nám podarilo sa nám podarilo zlepšiť situáciu ohľadne humanitárnej pomoci. Na začiatku Asad dovolil humanitárnu pomoc iba v Sýrii a vďaka našim našemu zaangažovaniu sa tam dostali aj mimovládne organizácie, ktoré teraz už priamo v teréne v Sýrii pomáhajú. Viac ako 90 občanských združení majú teraz možnosť byť tým nástrojom dodávania humanitárnej pomoci na dôvažok, teda ešte k tomu Červenému krížu, ktorý je v rámci Sýrii aktívny. Týmto spôsobom sme sa snažili pomôcť, dokonca ešte viac. A dnes jeden z troch občanov tejto krajiny sa mu dostane humanitná pomoc vďaka týmto našim krokom. Vďaka tomu, že vytvárame väčší priestor pre pracovníkom humanitárnej pomoci. Týmto spôsobom spolupracujeme aj s opozíciou. Mali sme tam viacero stretnutí e, so predstaviteľmi opozície, ktorí majú sídlo v Káhire a snažíme sa využiť každý možný kanál na to, aby sme pomohli občanom tejto krajiny, ako aj utečencom, ktorých počet stále narastá. Ja som navštívil tento región dvakrát a je skutočne srdce rúce vidieť, čo sa v tejto krajine deje. Ja si spomínam na rozhovor s mladým dievčinou z tejto krajiny, ktorá je teraz v Jordánsku utečenkou, ktorá nebola v škole už celé dva roky. A myslím na životy tých ľudí, ktorých vlastne, ktorí nemajú žiadnu budúcnosť ďaká tomuto konfliktu, pretože systém vzdelávania v Sýrii je absolútne eliminovaný. Viac ako 700 škôl, škôl, škôl v tejto krajine sú teraz miestami, kde sú integrovaní ľudia, ktorí nemajú už žiadnu strechu nad hlavou. Pokiaľ ide o vakcináciu a imunizáciu, tak táto už v podstate neexistuje v tejto krajine. Týmto spôsobom pomáhame zvládnuť túto humanitárnu krízu. A je absolútne dôležité, aby sme našli riešenie a ukončili túto krízu. A bohužiaľ nie je to v rukách tých, čo vykonávajú humanitárnu pomoc. Možnosti majú práve politici. Niektorí tu hovorili o vojenskej, vojenskom riešení. Boli sme zaangažovaní v kríze v Líbii a treba povedať, že Sýria nie je Líbia. Sýria je z vojenského hľadiska lepšie organizované. Keď som sa zhovárala s predstaviteľmi, obyvateľmi tejto krajiny, ktorí povedali, že ak by tu bol takýto vojenský zásah, tak sa obávajú, že by sa využili chemické zbranie a dôsledky by boli ešte vážnejšie ako momentálne. To znamená, vojenské riešenie ako také, to neprinesie žiadne výsledky, výsledky také, ktoré by situáciu zlepšili. Potrebujeme práve politické riešenie, potrebujeme poukázať na to, aby sa situácia čo možno najskôr vyriešila. A záverom by som povedala nasledovné. Boli sme medzi tými prvými, ktorí sa snažili zabezpečiť, aby sa venovala pozornosť tejto humanitárnej krízy. Generálny tajomník bude predsedať zasadnutie, ktoré bude organizovať um, a my v rámci Európskej únie budeme tým jedným z tých silných hlasov, ktoré budú požadovať riešenie tejto situácie, pretože si to vyžaduje aj financovanie, ktoré ešte stále nemáme. Treba povedať, že 23 z 27 členských štátov prispeli veľkodušne občanom Sýrie. Dvakrát sme uplatnili náš mechanizmus ochrany e, občanov a som si istá, že ak by sme o túto pomoc požiadali opätovne, tak by sa znovu dostavil, ale požadujem, aby každý urobil to, čo môže, pretože politické riešenie, ktoré je jediným možným riešením, ešte stále nie je dohľade. A obávam sa, že to celé bude znamenať veľké utrpenie pre milióny občanov Sýrie a je to veľké riziko, pokiaľ ide o to, že by sa tento konflikt e, rozšíril do susedných krajín. Avšak chcem uistiť tento parlament, že tým humanitárnej pomoci na komisii, je zaangažovaný v pomoci, rizik, riskujú svoj vlastný život a humanitárna komunita stratila 50 pracovníkov, sú tu aj viacerí zranení. My skutočne sa snažíme splniť tie záväzky Európskej únie, pokiaľ ide o pomoc tým, ktorí trpia. Sú to často nevinní ľudia a my skutočne týmto záväzkom sa snažíme dostať. Pani komisárka, uzavrieme túto rozpravu vyjadrením pani ministerky Lucindy Crichton, ktorá týmto dostáva slovo. Um, Ďakujem veľmi pekne. Chcela by som sa poďakovať všetkým poslancom a poslankyňam za konštruktívne vstupy do diskusie. Ja som presvedčená o tom, že my máme skutočne všetci veľké obavy a uvedomujeme si, aká situácia naliehavá, pokiaľ ide o vyriešenie tejto katastrofálnej situácie, ktorá tu bola celkom jasne načrtnutá zo strany pani komisárky. A bude si to vyžadovať, vyžadovať odhodlanie a spoluprácu všetkých inštitúcií Európskej únie a skutočne aj inštitúcií medzinárodného spoločenstva na to, aby sme našli finálne politické riešenie tejto krízy, tak ako na to poukázala aj pani komisárka. V mojich poznámkach som sa chcela dotknúť niektorých tých bodov, ktoré tu vyvstali v rámci diskusí. Ospravedlňujem sa vopred, ak niekoho vynechám, respektíve ak vynechám niektoré z tých tém, ktoré sa tu spomenuli. Chcela by som začať tým, že súhlasím s tým, že treba zavrhnúť tieto neludské činy, ktoré sa napríklad udiali včera na univerzite v Sýrii a som presvedčená o tom, že každý zdieľa takéto zavrhnutie z mojej strany. A takisto súhlasím aj s pánom Salafrankom, pokiaľ ide o potenciálnu katastrofu, pokiaľ ide o stratu životov, pokiaľ ide o prehlbovanie humanitárnej krízy, ak tento konflikt má pokračovať ešte ďalej bez nejakého riešenia, ktoré by bolo včasné, predovšetkým po ak by som mohla reagovať na vašu otázku, pokiaľ ide o mm, dohovor z e, Ženevy, ten tri, trojstranný rozhovor, ktorý tam bol, Európska únia tam nebola zastúpená, bolo to druhé stretnutie medzi pánom Brahimim, Spojenými štátmi americkými a Ruskom a pán Brahimi plánoval, aby sa toto fórum, tento dialog medzi týmito tromi zúčastnenými ponechal medzi týmito tromi. A my sme v stálom kontakte s pánom Brahimim a s jeho tímom prirodzene a stále nás ak- no, nám aktualizujú informácie, informujú nás o pokroku, ktorý zaznamenal v rámci dialogu a to prirodzene je vlastne aj náš záväzok, aby sme boli zaangažovaní na všetkých možných fórach, kde je možnosť istým spôsobom prispieť k riešeniu tejto krízy. Pokiaľ ide o otázku pani de Kaiser, Chcela by som povedať, že Európska únia participuje na všetkých možných frontoch, pokiaľ ide o zhostenia sa vlastnej zodpovednosti tak na úrovni Ženevy, ako aj na úrovni rozhovorov v New Yorku. Aj v budúcnosti chceme takýmto spôsobom pokračovať. Viacerí rečníci poukázali, tak ako to urobila pani Šáke, a ospravedlňujem sa za nesprávnu výslovnosť. Skutočne sa snažím vysloviť mena poslancov správne ako aj zo strany pani Flötre. My si všetci uvedomujeme tie nedostatky, ktoré tu sú, nedostatky našich kombinovaných, kombinovaného úsilia, pokiaľ ide o práve humanitárnu pomoc. Ja si uvedomujem, že to nie je dokonalý proces z našej strany, ale treba povedať, že situácia sa nedá zjednodušiť. Ako by sme si to niekedy predstavovali. Musíme jednoducho brať do úvahy všetky možné možnosti, všetky aspekty a musíme užiť všetky príležitosti možnej spolupráce s mimovládnymi organizáciami, ako na to poukázala pani komisárka a aj s jednotlivými predstaviteľmi e, občianských organizácií, aby sme skutočne našli tú najlepšiu formu podpory humanitárnej pomoci, aby táto skutočne sa dostala tam, kam sa má, aby ju dostali tí e, civilisti, ktorí e, skutočne trpia každý deň a to z viacerých dôvodov, ako ste tu na to poukázali. A prispieva k tomu skutočne aj počasie. A my sme v kontakte s týmito organizáciami a snažíme sa postupovať koordinovaným spôsobom a robíme skutočne všetko, preto, aby sme im pomohli priamo v teréne. Takže toto naše odhodlanie sa pretavuje aj do reality. Už sme urobili konkrétne kroky v rámci Európskej únie a chceme takto pokračovať aj naďalej. Chcela by som však e, formou zosumarizovania povedať, že spolupráca medzi Európskym parlamentom a ostatnými inštitúciami je veľmi dôležitá a aby sme každodennú prácu mohli vykonávať aj naďalej práve v oblasti humanitárnej pomoci, ale aj na úrovni politickej zaangažovanosti. Musíme využiť každú príležitosť pomôcť, aby sme pomohli opozícii a umožnili lepšiu ochranu civilistov. To je ten bezprostredný cieľ, bezprostredná priorita, ktorú máme. Budeme sa sústrediť na nájdenie lepších spôsobov využitia našej pomoci sankcie, ktoré boli prijaté tak na úrovni rady pre zahraničnú spoluprácu, ako aj v iných oblastiach, aby sme zabránili tomu, že by sa tento konflikt, ktorý je zatiaľ ohraničený iba hranicami Sýrie, sa nedostal ďalej do iných krajín. Urobíme všetko preto, aby sme skutočne tento konflikt limitovali iba do tejto krajiny, aby sa nedestabilizovala situácia v tomto regióne pretože my vieme, že tento región je veľmi zraniteľný. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani ministerka. Týmto vystúpením by sme uzavreli túto rozpravu a prešli by sme na nasledujúci bod, ktorý sa nachádza na našom dnešnom programe. Ide o spoločnú rozpravu o dohode o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Irakom.